písomné vyhlásenie 42 eh, z roku 2015 eh, o investíciách do detí o investíciách do detí eh, od Antónia López Turiesa Whitea a ostatných desiatich poslancov získali 428 podpisov a tým si získali väčšinovú podporu Európskeho parlamentu. Podľa článku 136 rokovacieho poriadku sa zverejní toto vyhlásenie v zápisnici spolu s menami poslancov, ktorí podpísali e, túto výzvu a tiež sa to sprostredkuje potom e, signatárom.